Jednoducho je potrebné zabezpečiť slobodu vierovýznania v Pakistane aj všade inde. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Another debate on... Ďakujem pekne, pán komisár. Takže týmto sa rozpráva e, na túto tému ukončila. Obdržali sme 7 návrhov uznesení a budeme hlasovať o nich hneď po ukončení ďalších dvoch rozpráv. Ďalšia rozpráva sa týka Brazílie a týka sa konkrétne vydania Cezare Batistyho. Máme tu 7 alebo 6 autorov návrhu uznesenia a prvém, ako prvej dávam slovo pani Bisotto. Nech sa páči, máte Bisotto, Máte slovo. V rámci medzinárodného práva politický utečenec, ktorý, ktorému hrozí, že bude prenasledovaný z politických dôvodov, rasových dôvodov alebo iných dôvodov, um, vo svojej krajine. Ale to, je to tak, ale toto nie je prípad Cezareho Batisty. Napriek ochrane, ktorú mu poskytlo Francúzsko, spáchal štyri vraždy skrýval sa za politické dôvody, aby mohol utiekať alebo sa vyhnúť, vyhnúť väzeniu. A Brazília teda neumožnila e, vydanie Čadara e, Batistyho, kým nedostal statút utečenca, avšak e, orgány by ho chceli vidieť, aby bol predvedený pred súd, avšak kým je vydanie odmietnuté, tak vlastne Európa musí podporiť Taliansko a uplatniť všetky diplomatické možnosti, aby Taliansko mohlo Batistyho súdiť. Ďakujem. A teraz pán Dieten Meky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nezávislosť súdu a rešpektovanie rozhodnutia súdu, to je všetko, všetko patrí k znakom demokracie. Každý človek si zaslúži spravodlivý súdny proces a to samozrejme zo strany nezávislého súdu, ktorého rozhodnutie je nutné rešpektovať. V tomto prípade nastala situácia, že najvyšší súd v Brazílii prijal určité rozhodnutie a umožnil extradíciu Batistyho. Takže takto, takto vyzerá situácia. Potom pozrieme si Taliansko, tam sa prijímajú rozhodnutia tak ako v každom inom demokratickom štáte Doteraz nebola žiadna sťažnosť, žiadne odvolanie, preto tá vec mala byť považovaná prakticky za vybavenú. A čo sa týka brazilských orgánov, oni sú na ťahu, musia teraz konať. A to znamená, že musia mm, realizovať ten e, rozsudok, to rozhodnutie a musia vydať Batistyho. Naša politická skupina by bola rada, aby sa spravilo z našej strany všetko preto, aby spravodlivosť a právny štát na, nakoniec vyhrali. Ďakujem pekne. Now, Romeva. Ďakujem pekne. Teraz pán Romeva Rueda na do minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že Mám tu taký nedobrý pocit, čo sa týka témy ako aj samotnej situácii. Isté ide o dôležitú tému, ale je to vec, ktorá sa týka viac menej iba Talianska a Brazílie. A podľa mňa existuje množstvo možností, ako by sa dali bilaterálne riešiť tieto veci. Dnes nemyslím si, toto je to správne fórum na diskusiu o týchto otázkach. Tu predsa hovoríme o porušovaniach, prípad porušovania ľudského, ľudských práv. A nechcem vôbec túto tému podceňovať, ja samozrejme chcem vyjadriť solidaritu s obeťami terorizmu, to, lebo to je veľmi závažná vec. Ale podľa môjho názoru by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako je možné, že takáto téma sa dostala na program plánneho zasedania vo štvrtok po obede. Predsa je množstvo štátov, kde situácia je veľmi vážna. Tu je predsa súdny spor, ktorý sa ešte neukončil. Naša politická skupina z tohoto dôvodu sa rozhodla, že e, sa zdržíme hlasovania. Nie, že by sme boli proti tomu, ale myslíme si, že toto nie je to správne fórum. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz má slovo pani Angelili. Con questa risoluzione ci appelliamo alle istituzioni. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci tohoto uznesenia apelujeme na európske inštitúcie, aby oni v rámci svojich diplomatických možností zohrávali tú úlohu, ktorú majú. To znamená, že dôležité je, aby vládol právny štát a rešpektovali sa rozhodnutia. Európsky parlament povedal, že charta základných práv nie je iba kus papiera. To znamená, že naši občania nie sú iba spotrebiteľmi v rámci eh, vnútorného trhu, ale sú tu určité práva, ktoré sú neodcudziteľné. V tomto zmysle dôver, eh, dôvery Musíme myslieť pre všetkým na obete Batistyho teroristických činov, lebo jeho činnosť viedla k mnohým obetiam, bolo to veľké krvi prelievanie a jeho, zo strany, jeho strany nebolo vyjadrená žiadna lútosť. To znamená, že teraz by sa malo prispieť konečne k tomu, aby sme si pripomenuli tieto obete a navrhoval by som minútu ticha pre obete. Oli, prego. Slovo má pán Sasoli, vážený pán predsedajúci, kolegovia poslanci. Dnes v tom, tejto snemovni počúvame, ako Európsky parlament, demokratická inštitúcia, chráni rodiny obetí terorizmu. Musíme preukázať, že konáme spravodlivo. Takto chcú občania Európy v návrhu uznesenia, kde budeme hlasovať Hovoríme o vzťahu medzi Brazílii a EÚ, ktoré sú založené na recipročnom uznávaní práv, základných ľudských práv. Samozrejme, že to je priateľský vzťah s Brazíliou, ale chcem vám pripomenúť, že Cesare Battisti bol odsudený za štyri vraždy v Taliansku a napriek tomu, že, je, že bol na úteku, dostal právne záruky v na súdoch, kde nebol prítomný. Bol tam prítomný len jeho právnik. Talianska spravodlivosť chce svoj prípad dotiahnuť do konca na všetkých úrovniach spravodlivosti, ktoré sa majú vykonať. To viedlo k tomu, že bol Cesare Batisti odsúdený na dvojnásobné doživotie. Francúzsko, dámy a páni, kam Cesare Batisti utiekol, už v roku 2004 sa rozhodla s talianskou požiadavkou vydania pána Batistyho pretože uznala zločiny aj verdikt. Nie preto, že by bol pán Batisty kriminálnik a zločinec, ktorý uteká pred spravodlivosťou, ale nechápeme, prečo sa Brazília rozhodla tak, ako sa rozhodla. Brazílske úrady mu nedali štatút politického utečenca, lebo to by umožnilo odložiť trest, súdny verdikt Taliansku a v Británii. Preto obete vražd ne, nechápu, ako sa koná, dámy a pani. Mali by sme hájiť záujmy každého v Európe, najmä záujmy obetí vražd. A tí, ktorí sú zodpovední za takéto hrozné zločiny, by mali za svoje činy platiť. Ďakujeme vám za príspevok. Slovo má pán Čarnecký. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nie som Talian ani Brazílec. Som občanom jedného členských štátov EÚ a nechcem, aby Európska únia sa správala nerovnako a merala dvojakým metrom. Nepa- nepáčilo by sa mi, keby tie isté zákony boli aplikované aj na vraha, aj na obete jeho vražd. To je neakceptovateľné, veď tu ide o zásadu základných zásad a humanitárnych princípov, ľudských princípov. Osoba, ktorá nie je až tak vtiahnutá citovo do tejto záležitosti, by nám možno mohla odprezentovať nejaký objektívny názor na toto všetko, lebo mne sa zdá, že tu sa zaoberáme nevyváženým prípadom, že nerozumieme e, všetky jeho nuancy, ani naši voliči nechápu ani kroky brazilského súdu, nechápu tí, ktorí si prečítali predmetné rozhodnutie. Ďakujeme vám za príspevok. A teraz si vypočujeme zástupcov politických skupín za EPP, pán Mario Mauro, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Včera na dojímavej tlačovej konferencii, ktorá bola v parlamente, rodiny štyroch obetí, ktoré zavraždil Cesare Batisty, navrhli naozaj dôstojný spôsob, akým by sme mohli nazerať na to, čo sa stalo. Nejde tu o vendetu, krvnú pomstu, ale spravodlivosti treba učiniť zadosť. Cesare Batisty musí byť vydaný z Brazílie do Talianska a aby sa to udialo, tak náš návrh uznesenia umožní parlamentu, aby sa vyjadril autoritatívnym hlasom, dôveryhodným hlasom k tejto veci a aby vyjadril svoje obavy. Nie je to krvná pomsta, ale spravodlivosti treba učiniť zadosť. Európska únia je politickým projektom, do ktorého sme zabudovali naše ideály a naše hodnoty. Chceme odstrániť totalitárne ideológie a násilie, ktoré sa koná z ľubovôle, sektárske násilie. Aby sme tento náš projekt završili, chcem zopakovať, že nejde o krvnú pomstu, že chceme spravodlivosť. Ďakujeme vám za váš prejav za socialistov a demokratov pán Šusta. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, poslankyne a poslanci, vážený pán komisár, Príliš často sa deje, že intelektuáli alebo inštitúcie v niektorých krajinách jednoducho nechcú vidieť jav talianského terorizmu. Pochybujú o spolahlivosti nášho súdneho systému. A berúc do úvahy, že toto je dôvod odmietnutia vydania Batistyho, my sa musíme proti takémuto postoju postaviť. Batisty nie je jednoznačným človekom, je protirečivou osobnosťou. V období, kedy mnoho mladých ľudí bolo izolovaných, Cesare Batisty bojoval za istú ideológiu a tak sa z neho stal zločinec. Iné štáty sa dostali, ľudia v iných štátoch sa dostali do podobnej situácie, ale nikto neurobil to, čo urobil Taliansko. V časoch terorizmu Taliansko konalo zjednotene a keď sme si vypočuli rodiny obetí, iste chceme, aby Batisty ho vydali do Talianska, pretože súdny systém ukázal, že pri takýchto vydaniach teroristov sa m, tí, ktorí nevydali, dokázali rehabilitovať. Nede tu o nátlak na brazílske úrady, ale vydanie Brazílie musíme dosiahnuť. Ďakujem, minúta a pol pre pani Figurejdo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nuž, nie, nie je to vyslovene naliehavá žiadosť, ale sú tu aj naliehavejšie prípady alebo situácie. Kolumbia, Honduras, tragická situácia v Palestíne napríklad na okupovaných územiach Izraelom. Čiže keď chceme hovoriť v prípade Brazílie a e, mali by sme preukázať plnú solidaritu s, e, s ľuďmi, ktorí by e, utrpeli teraz škody pri nedávnych záplavách v oblasti Rio de Janeiro, kde viac ako 3000 ľudí prišlo o strechu nad hlavou a množstvo domov bolo zničených zo sumy pôdy. Ehm, k tejto tragédii ehm, parlament neprijal žiadne stanovisko a nepožiadal ani komisiu, aby by vyjadrila eh, solidaritu s prezidentom Brazílie a ponúkol našu nevyhnutnú pomoc. Takže my môžeme zablahoželať eh, Delmovi Jusefovi, nedávno eh, zvorenej prezidentke Brazílii, a musíme um, vyjadriť svoju ľutosť nad uh, obeťami v Brazílii. A čo sa týka tejto, tohto uznesenia, ktoré, je, ktoré stojí pred nami, musíme vyjadriť, že um, rozhodnutia, ktoré príjmu legitimné orgány spravodlivosti, musia byť eh, rešpektované um, aj v Brazílii, aj Takže my si myslím, že budeme musieť, aby ste, žiadam nás, aby ste teda toto uznesenie stiahli, predseda. Pán Speroni eh, uplatňoval svoju modrú kartu. Ja som chcel um, reagovať na kolegyňu, ktorá povedala, že je tu mnoho iných naliehavých otázok a problémov. Ja by som chcela povedať, že v porovnaní s rôznymi inými e, situáciami, o ktorej, na ktorých nám záleží, toto je naliehavá vec, e, ktorá, do ktorej je zapojená nielen aj krajina mimo EÚ, ale je tam zapojená aj krajina z EÚ. Taktiež ehm, je tu aj, e, ide tu aj o európskych občanov a príbuz, nich ehm, e, zavraždených, ktorí boli EU občanmi. Predseda, chcete zodpovedať na to, pani Figueredo? Ja som v podstate povedala, a môžem to aj zopakovať, že toto nie je až taký naliehavý prípad my vieme, že legitímne brazilské e, justičné orgány sa tejto otázke venujú a že je táto osoba zadržaná v Brazílii, takže my, my len hovoríme, že parlament e, nemusí tlačiť e, na tieto orgány, ale mali by sme teda počkať na rozhodnutie justičných orgánov Brazílii, na ich rozhodnutie. Zatiaľ čo je tu mnoho iných problémov vo svete, e, ktoré si žiadajú nevý postup, ako napríklad vyjadrenie solidarity s obeťami záplav v nedávnych, nedávnych záplav v Brazílii. Máme tu ďalšiu modrú kartu od pani Angeliny. Sì, una semplice domanda Ja som sa chcela e, pani Figueroa spýtať, že či nemá pocit, že 30 rokov, to je e, dlho, už prešlo dosť e, veľa rokov, či 30 rokov nie je dostatok času na to, aby sme už konečne žiadali o spravodlivosť. Figueiredo. Pani Figueiredo, nech sa páči. Presidente, my sme povedali a opakujem ešte raz, pán predseda, že o čo tu ide, je spôsob, s akým e, my pristupujeme k tomuto problému pretože my na to reagujeme v čase, kedy e, sa e, má snemovňa venovať naliehavým prípadom. a jednoducho je to vec, e, ku ktorej sme sa mohli vyjadriť e, inokedy, ale Jednoducho, že tento prípad ešte nepredstavuje dôvod na naliehavé uznesenie. Zatiaľ, čo obete záplav nedávne, tie by si takúto uznesenie vyžudovali. Takže môžeme teraz prejsť k ďalšiemu rečníkovi, to je pán Provera, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Cezare Batisty nie je žiaden romantický hrdina, ako si o ňom niektorí myslia, alebo ho za, ho za to označujú, ale chladnokrvný vrah, ktorý bol odsúdený za únos a za vraždu štyroch eh, ľudí. Takisto som, podarilo sa mu využiť Mitterrandovú doktrínu o politickom azile a dokole, podarilo sa mu presvedčiť niektorých francúzských eh, ľavičiarov. Batiste ho zachránil potom prezident eh, Lula, pričom je, toto rozhodnutie bolo postavené na fingovaných politických dôvodoch. E, náš parlament e, volá alebo vyzýva brazilské orgány aj komisiu, aby nielen rešpektovali e, právo a bilaterálne dohody, ale aby ustanovili princíp, že žiadna ideologická motivácia nemôže ospravedlniť vraždu a nemôže byť takýto vrah zostať nepotrestaným. Nesmieme ak, Nesmieme akceptovať niečo také ako povinnosť e, morálnej spravodlivosti a niečo podobné. Toto jednoducho nemôže byť e, súčasťou akýkoľvek e, civilnej spoločnosti. Ďakujem teraz, pán Jakolino. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár prešla 31 rokov odtedy, ako došlo k týmto krvavým činom. Boli to barbarské vraždy vykonané zo strany Batistyho a jeho ľudí. Na toto nesmieme zabúdať. Včera sme si vypočuli rodinných príslušníkov. Uskutočnila sa tlačová konferencia tu v Štrásburgu. Vtedajší minister spravodlivosti sa vtedy zasadzoval v tejto otázke chcel dosiahnuť to, aby Batisty bol braný na zodpovednosť a bol potrestaný. Toto bolo dôležité voči celej krajine, voči, voči všetkým občanom. A parlament ukázal súcit a teraz tu ide o uznesenie, kde sa apeluje na priateľa Európy a Talianska, aby vydal Batistyho. Je to kriminálnik, je to vlastne odsúdený terorista. Dôležité je, aby sa konečne skončilo to utrpenie, ktoré pretrváva už takú dlhú dobu. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k spontánnym rečníkom. Kolegyne, kolegovia, mám tu asi 20 mien na mojom zozname. Hlaste sa s modrou kartou? Áno, chcete využiť modrú kartu? Chcete sa spýtať niečo pre toho rečníka? I- Are you raising a blue card that you want to ask? Chcete sa spýtať niečo predchádzajúceho rečníka? Používate modrú kartu? Nie? Výborne. Kolegyne, kolegovia, máme tu istý problém. Mám na zozname asi 20 mien. Tentokrát môžu vystúpiť iba tí, ktorí nemali možnosť sa vyjadriť v predchádzajúcej téme, a teda Pakistanu. To znamená, že bude to 6, maximálne 7. Pevne verím, že máte pochopenie. Najprv dám slovo pánovi Financovi. Grazie, presidente. Di suo... Ďakujem pekne, pán predseda. Batisti bol bandita ktorý sa snažil miešať do politiky. Chcel sa stať politikom. A on musí byť teraz konečne braný na zodpovednosť. Máme tu určité súdne rozhodnutie, sú tu jasné sankcie, ktoré boli prijaté v rámci nášho právneho poriadku. Toto je veľmi dôležité voči rodinám obetí musí byť braný na zodpovednosť. Bol odsúdený na väzenie za štvornásobnú vraždu. Jedna, vra, jedna vražda bola v Mexiku, druhá v Taliansku, ďalšia v Brazílii. Tieto vraždy boli vykonané sieťou, ktorá bola chránená, ako keby nešlo o teroristov a, a vrahov. Tu nejde o prípad politického prenasledovania, ako by si mysleli niektorí sali, salónni intelektuáli, ale ide tu oprávnenú požiadavku jednoho členského štátu EÚ, aby sa dodržal právny poriadok medzinárodnej dohody. Pán Tenok, hlásite sa s faktickou pripomienkou? Ja by som chcel pochybniť vaše rozhodnutie, že vlastne pridelíte v rámci smotaných rečníkov tým, ktorí nemali vystúpiť v rámci debaty o Pakistane. Toto je úplne iná téma a preto vlastne tu je diskusia medzi tými, ktorí sú za Taliansko, ktorí sú proti. No dobre, no ale aj ďalšie by sa chceli tomu vyjadriť aj iné politické skupiny a iné delegácie. Ďakujem. Uh, Áno, ja súhlasím s tým, že toto je úplne iná téma a ja som pridelil istý čas a môžem prideliť ešte, ešte čas dvom ľuďom. Ako by ste konali na mojom mieste a ja chcem postupovať spravodlivo, chcem dať každému príležitosť, kto nemal možnosť sa vydať v predchádzajúcej téme, Snažím sa dať slovo každému zastupcovi politickej skupiny. A toto je taká situácia, že vystúpilo mnoho našich talianských kolegov, budem sa snažiť to zohľadniť a chcel by som dať slovo predovšetkým nie talianským kolegom. A teraz pani Korola, nech sa páči. Arvoisa puhemies, ymmärrän jossain määrin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chápem samozrejme, že niektorí kolegovia sú frustrovaní čo sa týka naliehavosti tohoto uznesenia o vydaní Cezara Batistyho. Koncom decembra sa prijalo rozhodnutie v Brazílie, ktoré je polutovania hodné. Ale je to vlastne súčasť celého boja. Je nutné tie zločiny brať veľmi vážne. Tento človek už uniká spravodlivosti veľmi dlho. Dostal trest smrti pardon, dostal doživotný trest. E, je tu, aby sa držal správny štát a princíp právneho štátu a jednoducho to musíme rešpektovať. Thank you. Madame Kretu is our next speaker. Microphone, please. E, consider că respectarea independenței justiției e norma fundamentală. Verím, že nezávislosť e, sú súdnictva je základný princíp, ktorý má, platňuje EÚ aj Brazília a toto by malo platiť. Ehm, som presvedčená, že vzťahy medzi oboma stranmi sa budú predmetom veľmi dobrej justičnej spolupráce a tak Cesare Batisti, ktorý bol odsúdený na doživotie za štyri vraždy, ehm, napokon dostane svojmu trestu existuje bilaterálna dohoda medzi e, Talianskom a Brazíliou a preto by sme mali tlačiť na brazílskú stranu, aby dodržiavala túto dohodu. Keďže tento prípad je vysoko spolitizovaný, mali by sme sa obrátiť teraz na novú šéfku brazilského štátu, teraz pani Vergiat. Oui, tout d'abord, mes chers collègues, je suis un peu étonnée du nombre de personnes. Už, milí kolegovia, ja som trochu pres, prekvapená z toho, že koľko je tu dnes e, poslancov vo štútok popoludní. Ja som tu vždy vo štútok popoludní a e, myslím, že teraz e, je ten, ten, ten, tento zra, nahlý záujem o e, ľudské práva je akýsi nezvyčajný a chcela by som vám všetkým poblahoželať, aj keď je to pravda, že je tu najviac Talianov dnes popoludní, ale aj, aj tak je, tu, je to v prospech všetkých ľudských práv.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 hovoriť, respektíve rečnička prestala uh, hovoriť. E, vy ste talianka, ja som francúzska, ja vás rešpektujem a jednoducho je ľahko vidieť, že väčšina uh, ľudí v snemovni sú taliani a je to nezvyčajné, ja som tu vždy štutok popoludní, ja sú chodím každý štutok popoludní a nič také som nepovedala. Ah, quiet colleague. Takže prosím te, vlastne dovolte, aby som mohla dokončiť to, čo som chcela povedať. Interrompu. Ja nemám taký zvyk, že prerušujem kolegov a ja tiež nemám rada, keď prerušujem mňa. Môžem hovoriť, pán predseda? Je constate aussi qu'en règle générale, les parlementaires italiens sont les premiers à demander que l'on respecte leur démocratie. Takisto som odporozovala, že talianskí členmi parlamentu sú tiež eh, s, chcú ochrancami um, ochrancami demokracie a tiež nie sú radi, keď sa im zasahuje do domácich talianských záležitostí, ak sa o nich diskutuje tu. A táto otázka, ktorá tu stojí, nie je otázka, že či Cezare Batisti je alebo nie je e, vinným. Ja viem, že to e, ťažk- minulé roky boli veľmi ťažkými rokmi pre Taliansko. Ja viem, že e, bolo mnoho obetí v Taliansku, ktoré s týmto súviseli, ale tiež viem, že nie každý, ktorý spáchal e, E, spáchal nejaký zločin, sa nekaždý bol prevedený pred e, spravodlivosť. Necháte ma hovoriť, hovorí rečnička. Nechovajte sa tu prosím vás pekne, ako keby ste boli v vašom domácom parlamente. Tuto máme Európsky parlament, tu sa takto nechováme. Over... Prosím vás pekne, dokončte, hovorí predseda, e, z vaše vystúpenie, pretože vám už vypršal čas. So can... Je pense que le jeudi après-midi, nous n'avons pas à nous intégrer dans les relations qui ja si myslím, že vo štvrtok popoludní by sme sa nemali venovať bilaterálnym vzťahom medzi Talianskom a Brazíliou. E, mali by sme sa sústrediť na spravodlivosť a respektíve mali by sme dať brazilským krátskej e, justícii dostatok času, aby mohla prijať e, správne rozhodnutie. Jednoducho, brazilské orgány to skúmajú, ale zatiaľ ešte, nebolo, zatiaľ ešte nebolo, nebol prijatý rozsudok No ja, ja viem, že vás prerušujú, hovorí predseda, ale hovorili ste už 4 minúty. Modrú kartu uplatnila pani Angelini. Asa minutes for the, for the statement. Áno, ja viem, že vás prerušovali, ale už ste hovorili 4 minúty. Pani Angelini, pani Angelini, chcem vám položiť otázku s modrou kartou. Chcete to odpovedať na túto otázku, pani Vieržiat? Monsieur le Président, de respecter mes collègues. Je suis prête à répondre à la question. Eh, eh, predseda, eh, rešpektujem kolegov a som pripravená odpovedať na otázky, ak oni budú voči mne tolerantní rovnako. Pani Angelili, nuž. Ak vy by ste, pani Veržia, respektovali kolegov, potom e, by ste nemali povedať niečo také, že talianskí kolegovia nikdy nemajú záujem o otázku ľudských práv. Ja som tu v tomto parlamente 16 rokov a môžete si hovoriť, čo som, čo som v tomto parlamente urobila a nemyslím si, že si tu zasluhujem nejaké lekcie z oblasti ľudských práv práve od vás. Madame Angelilli, that, that was a statement. Pani Angelili, to bolo, to bolo vyjadrenie, to bol statement, ktorý ste uviedli, ale modrou kartou musíte položiť nejakú otázku poslancovi. A nome dei miei colleghi le volevamo chiedere se lei si vergogna... V mene kolegov som sa chcela spýtať, či sa hambíte alebo nie. To ide o, o to, o tieto štyri osoby, o tom tu dnes hovoríme, to je naša téma, sú to ľudia, ktorí jednoducho boli bežní ľudia, bola to predavačka, polici, policajt, mesiar. A včera tu boli deti týchto ľudí a oni nám povedali, že každý jeden deň svojho života si spomínajú na svojich rodičov, ktorí zomreli a ktorí ležali v mláke e, krvi. A teraz skončíme polemiku. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pani Veržia, myslím si, že celé sa to presúva na osobnú úroveň. Ja som vlastne, ja som netvrdila, že vy sa nezoberáte o, nezaujímate o, ľud, o ľudské práva. Hovorila som o zložitom odovi pre Taliansku. Neviem, koľko tam bolo celkovo obetí v Taliansku. A ja som sa veľmi zaujímalo o toto obdobie a nechcem popierať, že boli nejaké obete, že neboli obete. Tu ide o to, že talianskí kolegovia sa snažia si tak povedať odsudziť toto, túto schôdzu, tu má ísť o ľudské práva a tuto ide o kontroverznú otázku medzi Talianskom a Brazíliou. Tak to je nutné k tomu pristupovať. Určite aj pán komisár tomu sa, sa k tomu vyjadrí. Európska únia sa nemieša do bilaterálnych záležitostí Talianska a Brazília, ale dnes po bude sa máme predsa variť o otázkach ľudských práv. Uh, Žiaľ už nemôžem akceptovať žiadnu modrú kartu. Mali sme tu už aj diskusiu, otázku, proti odpoveď a teraz musíme pristúpiť ďalšiemu rečníku. Ešte v rokovacom poriadku, pán Mauro. ale no, dobré, nech sa páči. E, Ďakujem pekne Pán predseda, mám niečo k rokovaciemu poriadku. Máme tu článok. A tento bod hovorí, že, ten, že bod programu sa opiera o rozhodnutie konferencie predsedov. E, toto nie je nič, čo by chceli iba Taliani. Prečo o tomto sa rozhodovalo rozhodol, e, rozhodla konferencia predseda a potom to potvrdil vlastne v rámci potvrdenia program plenárky celý parlament. Áno, tak to bolo. A teraz posledný rečník, pán Rossi. Prego. Grazie Presidente, è indispensabile che l'Unione Europea si faccia garante del... Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi dôležité, aby Európska únia sa zasadzovala za to, aby sa dodržala dohoda s Brazíliou, kde ide o možnosti extradície. E, extradícia je možná. Batisty bol v viacerých procesoch označený za vinného, bol odsudený v neprítomnosti kvôli štvornásobnej vražde. Takto rozhodla talianská justícia. Brazílsky Prezident sa ale zdráhal vydať tohoto zločinca. Toto nie je len nerešpektovanie našej krajiny. Bola tam skupina brazílskych poslancov, ktorí išli za Batistín do väzenia, sa s ním odfotili a tu nebolo možné zasiahnuť a doteraz sa nepodarilo presadiť to, aby právne nároky rodiny pozostalých si ich mohli upratniť. My sme sa s nimi stretli, boli, boli tu a všetci, bez na politickú farbu, sme boli na ich strane. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo komisárovi. Nech sa páči. Thank you, uh, Mr. Ďakujem, pán predsedajúci, ctené poslanky, ctení poslanci. Komisia si plne uvedomuje nedávne rozhodnutie Brazílie odmietnúť vydanie talianského občana pána Batistyho, ktorý je odsudený in absentia na doživotný trest a niekoľko ďalších verdiktov bolo nad nich vynesených v neprítomnosti talianskými súdmi. Vypočul som si vaše názory k tomuto konkrétnemu prípadu a zdieľam vaše pocity voči obetiam a ich rodinám. Komisia však verí, že nemá právo zasahovať. Európska únia nemá žiadny dodatok, ktorý sa týka vydávania osôb z Brazílie do EÚ. A aj keby sme mali takýto právny základ, nezasahovali by sme do individuálnych prípadov vydávania. Rozhodnutie o vydaní medzi Európskym členským štátom a tretím štátom alebo medzi dvoma európskymi štátmi zostávajú plne v rukách súdnych systémov predmetných štátov. Čo sa týka spolupráce pri odhaľovaní zločinov s Brazíliou, máme bilaterálnu dohodu o vydávaní z 89. roku. Brazílske ustanovizne uplatnili svoju výhradnú právomoc v rámci zákona a odmietli vydanie pána Batistyho. Dovolte mi dodať čo najotvorenejšie, že prípad vydania je taký dôležitý, že bude na ňo aplikovaný ten najvyšší štandard Európskej únie. Ďakujeme, pán komisár. Rozpráva k tomuto bodu programu je uzavretá a teraz mám 6 návrhov na uznesenie, o ktorých budeme hlasovať po ukončení